Um, Ďakujem pekne. E, silne podporujem takúto prerezové, takéto prerezové uznesenie, pokiaľ ide o práva občanov v rámci dohody o vystúpení a vyjadrujem môj, môj záväzok podporovať a bojovať za práva EÚ v rámci Walesu a po celej spojenú, celom Spojenom kráľovstve v Brexite. Možno tá, to 10 ročie už je za nami, to staré, ale tie staré väzby pretrvávajú z dobrých dôvodov, pretože to sú ľudské práva, ktoré, o ktorých tu hovorím, a tie sú ochraňované nielen na úrovni EÚ, ale na mnohých úrovniach. E, právny štát je kľúčovým z tohto pohľadu. EÚ má dobrú históriu ochrany ľudských práv. Neodkloňme sa od toho. Potrebujeme, aby EÚ posilnila svoje úsilie, aby ochránili práva občanov EÚ, ako aj Spojeného kráľovstva, viac ako kedykoľvek predtým. Vyslať jednoznačné dôrazné stanovisko, že vnímame tie ťažkosti, ktoré majú občania v tejto situácii, či už z EU alebo z Spojeného kráľovstva, ak tam nie je automatický systém registrácie. Je treba ochraniť tieto práva, prosím. Ďakujem pekne, Anthony Hook, Renew, minúta. Ďakujem pekne. 3 milióny ľudí z 27 EÚ sú súčasťou našej komunity v Spojenom kráľovstve, vrátane mnohých učiteľov, zdravotných sestier, doktorov, farmárov, stavebníkov. Sú to priatelia, susedia, niekedy sú to rodiny príslušníci, rodičia Britov. E, som zhrozený byrokratickým, hrozi, takým tým výhražným spôsobom, ako sa Spojené kráľovstvo rozhoduje pristupovať k Európanom. To podkopáva fair play. Ako je možné, aby vláda, e, ktorá mala pod sebou teda ľudí, ktorí prispievali dlhé roky k fungovaniu spoločnosti, zrazu od nich požaduje, aby mali, dávali dokumenty, ktoré nemajú, aby robili chyba, chyby v tých žiadostiach, že 90% nedokáže to vyplniť dobre a potom im odmietajú na základe takto zle vyplnených dokumentov dať dokument, ktorý dokumentuje ich štatút. To je vláda Borisa Johnsona, ktorá nás po 4 rokoch stagnácie privedie nakoniec ešte do väčšej katastrofy. Ďakujem pekne, Judith Bunting, Renew Minuta. Ďakujem. Give me. <sighs> Naozaj som dnes bola posmutnená v parlamente, že sme museli prijať uznesenie, ktorým máme zabezpečiť práva mnohých občanov EÚ vo Spojenom kráľovstve a opačne britských občanov, ktorí žijú v zahraničí. Zatiaľ, čo vítam prijatie tohto uznesenia, takéto práva nikdy nemali byť ohrozené britskou vládou z dôvodu Brexitu. Úplne prvá vec, ktorú mala Theresa May spraviť, bolo zaručiť práva európskych občanov, ktorí žijú v Británii. Bola by to silná rokovacia pozícia a by nás to zbavilo rokov e, zbytočného stresu a neistoty. Teraz máme takú zbúchanú schému, e, vychádza to z PDF ako na základe, na základe ktorého sa dáva e, štatút, e, teda toho, ktorý tam býva, alebo občana. Ako vieme, PDF dokument môže byť ľahko pozmenený, takže zamestnávateľia a prenajímatelia sa právom obávajú falšovania. To opäť bude viesť k nespravodlivej diskriminácii. Dúfam, že britská vláda bude načúvať e, obavám ľudí v tomto ohľade, ako aj obavám, ktoré sú dnes spomenuté v tom schválenom uznesení. britskí občania sa obávajú o svoje práva, pokiaľ ide o pobyt v európskych krajinách, ktoré sa stali ich domovom. Chcela by som poďakovať tým členským štátom, ktoré ponúkajú veľmi štedré podmienky usadenia sa a takisto tým občanom z kráľovstva, ktorí sa už takto usadili a nalieham na členské štáty, aby rozhodnutia v tomto ohľade zverejňovali včas, aby pomohli tým ľuďom. Ďakujem pekne. Jean Brophy. Eh, wrong person. You've, you've announced the wrong person. Ohlasili ste nesprávnu osobu, eh, vraví John Howard smerom na predsedničku. Nevadí. Uznesenie hovorí o dohode o vystúpení ako rovnovážnom dokumente, ale nie je to rovnovážny dokument, vyvážený. Keby to tak bolo, tak by sme nemuseli prijímať pozmeňujúce návrhy, ktoré eh, sme dnes potvrdili. Realita je, že Občania Európskej únie majú právo obávať sa, pretože systém v Spojenom kráľovstve, ako funguje ministerstvo vnútra, to je inštitucionálne rasi- rasistické a takisto xenofóbne. Inherentne xenofóbne. Kedykoľvek do kedy, mal kedykoľvek dočinenia s touto témou, eh, o tom vie. A je chyba eh, zastavovať eh, slobodu pohybu. Je to najväčšie zabavenie tých práv smerom k štátu, od 68. E, minulého storočia. A občania Spojeného kráľovstva, ktorí migrovali na, do Európy, aby tu zabezpečili svoje živobytie, vidia, ako boli odňaté ich práva z predchádzajúceho režimu, z predchádzajúceho fungovania na základe takéhoto jednostranného rozhodnutia. Mali by sme to riešiť ešte predtým, ako bude dohoda o vystúpení potvrdená. Ja si nemyslím, že sa to stane, takže len ťažko podporím túto dohodu. Ďakujem a teraz Jane Brophy. Nech sa páči. No? No. Thank you, Chair. Ďakujem, pani predsedajúca. Hlasovala som za uznesenie, pokiaľ ide o 3,2 miliónov eh, obyvateľov, ktorí majú pobyt v Spojenom kráľovstve, ktorí sú z EÚ, a 1,2 milióna Britov, ktorí žijú eh, v EÚ. Minulý rok eh, ministerstvo vnútra Spojeného kráľovstva navrhlo, že ľudia, ktorí sa neuchádzali o sformalizovanie svojho štatútu do júnu 2021, by mohli teoreticky byť deportovaní. Toto vyvolalo značnú, značný stres, značné napätie. Tí, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve, musia mať vydaný dokument e, a právo na pobyt. Týmto pádom je systém e, vystavený obrovskému riziku budúcej diskriminácie Nadchádzajúce rozhodnutie parlamentu, či súhlasiť s dohodou o vystúpení, bude závisieť od tých e, uistení, konečných uistení zo strany Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o práva občanov EÚ. Ja som hlasovala za toto uznesenie, pretože nabada 27 krajín EÚ prijať e, opatrenia, ktoré zabezpečujú právnu istotu pre občanov Spojeného kráľovstva v EÚ. Ďakujem pekne. Barbara N. Gibson. Barbara N. Gibson, takisto z Renew. Ďakujem. Som naďalej úplne presvedčená, že rozhodnutie Spojeného kráľovstva opustiť Európsku úniu je obrovskou chybou. Ak ale máme odísť, je úplne nevyhnutné, aby práva občanov EU boli ochránené. tak tých, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve, ako aj e, tých Britov, ktorí žijú v iných krajinách. Dnešné uznesenie o práva občanov a drvivá podpora Európskeho parlamentu bola jasným posolstvom na vládu Spojeného kráľovstva, že ich súčasný prístup jednoducho nie je dostatočne dobrý. Nemáme čo získať tým, že k ľuďom pristupujeme ako k nejakým skladačkám, teda nejakým častiam v rokovaní. Naozaj som nešťastná, že opustíme EÚ ako krajina, ale rada som zahlasovala za uznesenie, ktoré ochraňuje práva občanov v tomto procese. Ďakujem. A teraz pán Stanislav Polčák za EPP. Pardon, pani Fox je najprv. Bola som proti tejto rezolúcii, pretože vždy som tvrdila od referenda v roku 2016, že tí občania, ktorí chcú žiť v UK, majú mať svoje práva zaručené a kritizovala som turísku vládu, že to neurobila, mali by dostať určité postavenie. Tento návrh kritizuje vládu zo zlých dôvodov a e, je to proces, ktorý by sa mal zrušiť a je tam záťaž dôkazného bremena na vláde a to znamená, že národná zvrchovaná vláda by nemala kontrolu nad tým, čo sa deje v rámci vlastného územia na hraniciach. Myslím si, že je to politizovaný návrh, pretože sa tam uvádza tá myšlienka, že e, strata slobody pohybu je tragickou stratou pre EÚ, ale to len nahráva tým, ktorí explicitne hlasovali za odchod z EÚ, hlavne preto, že chceli zabraniť slobode pohybu. Sloboda pohybu nie je o xenofóbii, nie je to o nepriateľstve ľudí k ľuďom z európskych krajín, ktorí by išli pracovať do UK alebo žiť tam. Je to o kontrole hraníc, to je kľúčovou súčasťou zvrchovanosti a o tom rozhodnutí, aké práva a povinnosti máme a mnoho ľudí sa stane britskými občanmi a sú to ľudia, občania európskych krajín, lebo chcú privítať svoje práva a povinnosti. Ja ich vítam ako priateľa spojencov. To je z našej strany. A teraz pán Stanislav Polčák. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedujúca, za slovo. Musím povedať, že ja ľutujem, že Briti odchádzajú z našho spoločenstva. Mohli sme byť silnejší, možno, že niektoré iné štáty sa radujú, napríklad Rusko a iné svetové veľmoci. Ale na druhej strane vítam, že je tu dohoda s Britániou a takýto odchod považujem za oveľa lepšie riešenie. Táto dohoda spravodlivá, vyvážená. Mám za to, že práva občanov budú pokryté v budúcnosti s touto dohodou v najbližšom období. Pokiaľ ide o ďalšiu budúcnosť, musíme povedať, že dohoda deklaruje závazok riešiť aj tú ďalšiu budúcnosť spravodlivým, vyváženým spôsobom, ale je to žiaľ len deklaratórny záväzok a je dôležité, aby sme nezabudali na práva občanov EÚ na britských ostrovoch aj v budúcom období, pretože tieto zatiaľ pokryté nie sú. A ja chcem, aby sme apelovali aj na Škótsko, aj Severné Írsko, ale to je zložitejšie. Takže je dobré, že sa podarilo dosiahnuť takúto dohodu a preto som podporil tento návrh. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Martina Anderson. Pred 31. januárim, keď ma vyhodíte z EÚ napriek demokraticky vyjadrenému názoru obyvateľov severu, ktorí chceli zoska, chcem využiť túto príležitosť na to, aby som sa poďakovala občanom EP za toto uznesenie a za podporu dohody z Dobrého piatku, z Veľkého piatku je to uznesenie, ktoré rieši aj práva írskych občanov v Severnom Írsku, aby mali prístup a mohli vykonávať svoje európske práva tam, kde sídlíme. Posledný týždeň vznikla táto dohoda, ktorá mala dosiahnuť, aby britská vláda nezmenila svoje práva, e, svoje prístupy a politiky. Ak by sa to ale stalo, tak by potom obyvatelia Severného Írska stratili svoje práva napríklad na zlúčenie uríny a podobne. Ale britská vláda tu nakľúčkuje. A všetci nás, ktorí sú zo Severného Írska, chcú mať írske občianstvo. Takže vystriham poslancov, uvedomujte si, čo má urobi- čo chce urobiť zradný Albion. Je to krajina, ktorá nikdy nedodrží svoje slovo. Británia bude vždy, vždy e, hľadať cestičky. Pán e, Guzinský tu nie je a preto da, pán Brudzinský tu nie je a dávam slovo Mikovi Valasovi teraz. Práva 3 miliónov občanov EÚ v UK a vyše milióna UK občanov v EÚ musia byť ochránené a monitorované komisiou. Návrh e, hované riešenie sa týka aj práv podľa dohody z Veľkého piatku, ktoré musia byť chránené ale vidíme, aká je tu hrozba, ktorú predstavuje neoliberalistická politika EÚ došlo aj k narušeniu stability a vidíme tu ten fiškálny kompakt, e, úsporné opatrenia, ktoré majú dopad na školstvo, zabezpečenie potravín, spravodlivé mzdy, sociálne zabezpečenie a atď. Teda, a teda. Írsku, aj keď máme vládu, ktorá chce riešiť našu bytovú krízu, ale takú teraz nemáme. Bránili by jej v tom fiskálne pravidla EÚ. Naša cestná infraštruktúra nebola vybudovaná štátom, ale PPP stala 20 krát toľko, ako by stala, keby to budoval štát. Ale žiaľ, EÚ nakrmi súkromný sektor svojimi politikami. A teraz... E pani e, Daily Gue. Ja musím povedať, že mi budú chýbať kolegovia zo Sinn Féin aj z brexitovej strany. Myslím si, že tá, táto snemovňa bude ochudobnená tým, že tu nebudeme. Ja som podporila ale toto uznesenie, pretože tu ide ochranu práv občanov, ktoré sú aj zakotvené v dohode z Veľkého piatku. A vidíme Borisa Johnsona ako oslavoval znovu zasadnutie Ír, Severného Írska a tvrdil, že e, dohoda z Veľkou piatku bude znovu fungovať, ale funguje. Znamená to, že občania Severného Írska musia mať právo rozhodnúť sa, či budú írskymi alebo britskými občanmi alebo oboma podľa svojej voľby. Je to právo zakotvené dohody z Veľkého piatku a je to právo, ktoré vzniká narodením. A tí, ktorí e, sa takto rozhodli, nemajú byť ohrození touto situáciou. Teraz Ilhan Kičiu, Green Ďakujem veľmi pekne. Pred Brexitom musíme preskúmať túto dohodu o vystúpení UK. Je tu určitý pocit neistoty pre milióny občanov EÚ, najmä tí, ktorí chcú mať štatút v UK. Je tu mnoho otázok, ako sa budú uplatňovať práva občanov 27 štátov EÚ v UK a naopak. EÚ 27 a jej občania by mali dostať zoznam svojich práv na usadenie sa v EÚ po prechodnom obdobie a britská vláda musí prestať vytvárať e, e, napätie hrozbou deportácií európskych občanov. Je to kontraproduktívne a vyvoláva to len nepokoje. Premiér Johnson by slúbil, že budeme mať priateľské vzťahy a dobré dohody Dôležité sú ale aj práva poskytnuté európskym občanom. Po konečnom Brexite to určí spoluprácu. A teraz pán López Aguilar. Gracias, señora presidenta. Después de años de negociaciones agónicas, hemos votado... Ďakujem, pani predsedajúca. V týchto rokovaniach máme hlasovanie parlamentu o ochrane práv občanov po odchode z EÚ. Je to smutné. Britský E, kolegovia, európsky priatelia nám budú chýbať. Nebudú nám chýbať populisti, ktorí sú reakcionári za Brexit a nadradenosť. A potom je tu to kľúčové posolstvo reciprocity. Tí britskí občania v Európe dostanú zaobchádzanie podľa toho, ako sa bude zaobchádzať s Európanmi v UK. Takže tí Briti, ktorí zostanú na Kanárskych ostrovoch, budú mať rovnaké zaobchádzanie ako tí, ktorí e, zostanú v Londýne. A pre mňa je dôležité povedať to, že ešte máme pred sebou veľa práce, aby sme zabezpečili a vyjasnili to, čo nie je teraz jasné, to je zapojenie UK do voľného pohybu a do oblasti ako eh, policajná spolupráca, bezpečnostná spolupráca, ktorá ochraňovala Európanov aj Britov. A teraz pán Hanan. Zdá sa, že rozprávame v paralelnom vesmíre, ktorý nesúvisí s realitou v teréne. Ja som kritizoval prístup Terezy Mejovej k tomu, ako rieši práva občanov UK, ale systém teraz funguje oveľa lepšie ako recipročné systémy v členských štátoch EÚ. Nie je to pravda, že by sa ľuďom upieral štatút. Môže sa žiadať viac dôkazov, ale sú tu tieto mýty, ktoré počúvame. A dostali sa aj ku mne ako e, poslancovi za určitý volebný okrsok a skúmal som to a vôbec to nie je pravda. Nie je to také alarmujúce, ako sa hovorí. Realita je taká. A keď počujem mojich libdem koregov o tom hovoria, ako žiadajú písomné formy občianskeho preukazu, keď sú proti tomu, potom kritizujú britskú vládu a sú z členských štátov, ktoré nemajú recipročné opatrenia, sa pýtam, o čom to je. Ďakujem, pán Hanan. A teraz Martin Horwood. Ja som hlasoval za dohodu vrátanie úprimnej kritiky UK neprimeraného systému, ktorý arbitrárne udeluje štatút občanom EÚ z 27 krajín členských EÚ Gihofsta, tomu vzdávam úctu, ktorý sa dokázal tak koncentrovať na práva občanov v tomto procese a to obýma smermi. V bode 20 uznesenie hovorí, že mnohí občania UK nechcú strátiť svoje práva európskych občanov, by mali nájsť nejaké zmierňujúce riešenie. To sa týka e, možnosť získať občanstvo členského štátu EÚ Máme totiž úspešný prípad, kde sa to dá riešiť, je práve z UK, je to prípad Severného Írska. Dali sme volebné právo aj krajinám Commonwealthu ako Malta a Cyprus e, v rámci UK. Takže je to možné riešenie a umožnilo by zabrániť strate práv európskych, európskych práv občanov e UK. Teraz pán pospíšil. Ďakujem veľmi pekne. Ja som podporil dnešné uznesenie. Považujem dnešné hlasovanie za veľmi dôležité. Je to jasný politický signál, že pri probrexitovom riešení sú práva občanov štátov EÚ, ktorí žijú v UK, veľmi dôležité. Je to veľká politická otázka. A keď v budúcnosti budeme riešiť konečnú situáciu, musíme si uvedomiť, že vedľa ekonomickej spolupráce hovoríme aj o voľnom pohybe osôb, občanov EÚ, ktorí žijú v UK. A to musí byť jasná politická priorita. Ja som z Českej republiky, 35 tisíc Čechov žije nastálo vo Veľkej Británii a my musíme vyjednať také podmienky, aby títo ľudia mohli dôstojne ďalej žiť v UK. Ďakujem za dnešnú výzvu a rád som ju podporil. Ďakujem veľmi pekne z nezaradených, Matthew Patton. Ja som hlasoval proti uzneseniu o stiahnutí úkaz z dvoch základných dôvodov. Poprvé, je to pokrytecké zo strany UK z hľadiska procesov, ktoré vytvorili ako privítanie našich priateľov, ktorí sa chcú usadiť v UK. Ale UK je už v predstihu pred ostatnými 27 členskými štátmi, je dôležité, aby sa práva občanov UK recipročne uplatňovali v EÚ. Po druhé, toto uznesenie v svojej debate, v návrhu, pokiaľ ide o slobodu pohybu, úplne ignoruje referendum, ktoré sme mali v roku 2016. To je schopnosť UK kontrolovať vlastné hranice. To je rozhodujúci bod Brexitu. A toto uznesenie to vôbec neuznáva. Neuznáva túto skutočnosť. Toto uznesenie je vlastne len snahou o sabotovanie brexitového hlasaniu dohody o brexite koncom tohto mesiaca a vlastne veci rozhodneme my a vy a preto som hlasoval proti tomuto uzneseniu. Ďakujem. Teraz Nina Jill. Ďakujem, pani predsednička. Ja som hlasovala za vykonávanie o právach občanov v dohode o vystúpení. Je jasné, čo sa stane v tom prechodnom období a čo sa stane po. Ako sme už počuli, 3,5 milióna európskych občanov v Spojenom kráľovstve a oni majú každý svoj osobný príbeh a situáciu, ale jednu vec majú spoločnú a síce chci sú byť istí, že majú istú budúcnosť pre seba a svoje rodiny Spojená, vláda Spojeného kráľovstva spravila všetko možné na to, aby to skomplikovala. Zlyhanie pri poskytnutí systému, ktorý by im poskytol všetky zábezpeky, aj fyzické dokumenty, vďaka ktorým by mohli dokázať ich štatút, aj vo vzťahu so zamestnávateľmi alebo prenajímateľmi. To naozaj je nepriateľné aj pre mojich voličov West Midlandu. Ja mám prípady, ktoré dokazujú naozaj hrozné príklady európskych eh, občanov a my zabudáme na to, že eh, naozaj títo imigranti e, prispievajú veľmi e, výrazne do e, britskej ekonomiky, ale ešte šokujúcejšie je, že naša vláda si neuvedomuje to, čo čaká vyše dvoch miliónov britských občanov, ktorí žijú v EÚ, pretože aj EÚ bude chrániť svoje práva občanov a tí, ktorí sú v tej tejto pozícii poslanci, lebristi budú to obhajovať dokonca. Ďakujem pekne. Ďakujem všetkým rečníkom. Ešte máme čas na jedno vysvetlenie hlasovania. E, e, budúcnosť Európy, toto hlasovanie sa bude vysvetľovať až po hlasovaní zajtra, takže buď písomne alebo zajtra po hlasovaní. Všetko, čo sa nestihne dnes, máte možnosť predložiť písomne. Budúcnosť Európy tí, ktorí sa zapísali, eh, naozaj dnes sa nedostanete k slovu. Teraz máme iba čas pre tu je ľudské práva, teda výročná správa za rok 2018 o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti. Prvým rečníkom je pán Omar G teda k tejto správe. Nech sa páči. Vážená pani predsednička, ďakujem za slovo. Musíme e, e nabúrať mechaniku, ktorá vo svete spôsobuje pošľapávanie ľudských práv a povedať, e, že neoliberálne politiky nemôžu fungovať bez e, autoritatívnych postupov a v konečnom dôsledku e, násilím, ktoré je aj formou vládnutie. Neoliberalizmus a autoritarizmus e, idú ruka v ruke. Je to pravda e, nielen vo svete, ale aj vo Francúzsku, mojej krajine, kde vidíme, ako súčasná vláda naozaj pôsobí proti sociálnym hnutiam a so zdesením pozorujeme, ako e, vládnúca moc e, sa snaží zadusiť tie hnutia, ktoré by mohli e, byť proti ich neoliberálnym projektom. Dnes vo Francúzsku naozaj smrť hrozí demonstrantom, dochádza k policajnému násiliu. Čím ďalej, tým viac a na zachovanie poriadku sa používajú e, skutočne vojnové zbranie, ktoré pritom sú zakázané v mnohých iných členských krajinách. Vo Francúzsku dnes e, práva občanov, aj odborárov, aj novinárov e, sú v ohrození. A e, zároveň teda aj e, slobody e, občanov. A pritom je to v našej ústave a aj v Európskej charte o základných právach. Je to znepokojujúce a kladieme si otázku, či e, naozaj sa takto postupne e, dopracovávame k e, Francúzsku, ale v akej podobe? Ďakujem. Poprosím vás, aby ste dodržali svoj rečnícky čas. Pani Šojdrova, teraz potrebujeme skončiť na čas. Ďakujem za slovo. EÚ je a musí zostať tým, kto presadzuje ľudské práva vo svete. Obchodné záujmy a dohody musia zapojiť aj podmienku ľudských práv. Nemôžeme ich obetovať obchodným záujmom, preto je dôležité, aby EÚ využívala tak sankcie, ako aj pozitívne motivácie a stimuly, napríklad v rámci rozvojovej pomoci a podporila tie vlády, ktoré sa snažia presadzovať ľudské práva vo svojich krajinách. Som ale veľmi sklamaná, že nebol e, prijatý pozmenujúci a doplňujúci návrh, ktorý hovorí o situácii kresťanov e, tí predstavujú veľkú väčšinu náboženských e, skupín, ktoré čelia diskriminácii, násiliu a smrti a nebola prijatá výzva na ich ochranu. Naozaj neviem, ako Európsky parlament e, myslí vážne ochranu ľudských práv, keď sloboda e, náboženského viero vyznania je jedným z ľudských práv a nakoniec ten návrh bol zamietnutý. A ja som preto musela hlasovať proti návrhu uznesenia. Ďakujem pekne. Pán Kelahan, aj pán Polčák opustili miestnosť, takže tam, pán Pani Daly. Ďakujem. Ľudské práva majú byť univerzálne a nedeliteľné, nemali by byť inštrumentalizované, ale presne to sa deje v EÚ. Instrumentalizujú sa ľudské práva na to, aby sa pokročilo v zahranično-politických oblastiach. Tie, voči tým krajinám, ktoré nemáte radi, alebo hlavne tie, ktoré nemajú radi USA a je to naozaj e, vidieť aj na zavraždení generála e, Salejmányho a ďalšieho irackého e, generála. EÚ bola úplne ticho a ja som sa hambila teda, že my ešte e, si trúfame hovoriť o ľudských právach. Boli to naozaj generáli, ktorí bojovali proti e, ISIS. E, e, boli zavraždení na verejnom ehm, letisku, kde som aj ja bola. Predstavte si, že by sa niečo také stalo v Spojenom kráľovstve, že by za tým boli Rusi, takže myslím, že by sme sa boli ozvali a to je ten e, problém. Takže my tu e, síce niečo hovoríme, e, ale potom je tu takéto napríklad násil, taká násilná brutalita, ako vidíme vo Francúzsku Niektorí sú dokonca e, uväznení v Katalánsku a kvôli tomu e, nemôžu vykonávať svoj poslan- mandát európskeho poslanca. Ďakujem teraz pani Ždanoka. Ďakujem pani predsednička. Ani ja nepodporujem e, snahu EÚ poučovať ostatných v oblasti ľudských práv môžeme byť učiteľmi iba, ak budeme sami e, naozaj e, šampióni, ale nie e, sam, seba proklamovaní v oblasti ľudských práv. Ale ja som hlasovala za predsa len kvôli jednému dôležitému odseku, kde sa hovorí o e, masovej e, absencii štátnej príslušnosti. To sa má vyriešiť do roku 2024 nielen za hranicami EÚ, ale aj v EÚ. Toto je veľký problém aj pre moju krajinu e, Lotyšsko. Každý desiatý e, občan je bez štátnej príslušnosti, nemá práva, nemá právo voliť ani v lokálnych voľbách pritom hovoríme o tých, ktorí môžu ostať v svojom kráľovstve v EÚ. Jednoducho títo ľudia nemajú štátnu príslušnosť len kvôli svojmu pôvodu, napriek tomu, že väčšina sa už narodila v Lotičsku. Takže tie dôvody diskriminácie z dôvodu e, pôvodu, to sa tam vôbec nespomína, je to škoda. Ďakujem pekne a teraz Ježi pospíšil ako posledný. Potom ešte dve stručné vysvetlenia, ale e, bez posledného o budúcnosti Európy. Ďakujem, pani predsednička. Ja som podporil túto správu. Osobne podporujem agendu ľudských práv za dôležitú v prípade EÚ. Myslím, že je dobré, že sa tým zaoberáme nielen na e, území členských krajín, EÚ, ale že to šírime aj vo zvyšku sveta. Správu som podporila, ale mám pripomienku, ak nemá ostať iba prázdnym dokumentom, slovami na papieri, tak je dobré, aby Európska komisia z tejto správy vychádzala a premietla závery do svojej každodennej zahraničnej politiky. Ja som naozaj za to, aby tým krajinám, ktoré poskytujeme ekonomickú pomoc, aby sme naozaj zohľadňovali e, stav ľudských práv v danej krajine. Ak budeme totiž to podporovať e, plošne ekonomickú podporu aj tým krajinám, ktoré vedome a flagrantne porušujú ľudské práva, tak potom správy ako táto nemajú e, žiaden zmysel a ostávajú iba kusom papiera. Ďakujem pekne. Teraz správa David McAllister, výročná správa o vykonávaní spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Traja rečníci sa prihlásili do tohto vysvetlenia. Pani Šojdrová za EPP ako prvá minúta, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pani predsednička. Túto správu som podporila. Myslím si, že je správne, aby EÚ budovala svoju obrannú a zahraničnú politiku vo vzťahu k multilateralizmu, k NATO tiež. Je to náš hlavný bezpečnostný garant, o tom nie je pochybnosti. A väčšina členských krajín je e, naďalej e, členskými krajinou, členskou krajinou NATO potom je tu úloha Európskeho parlamentu, ten by mal posilňovať svoju úlohu ako tretí pilier tejto politiky. Mali by sme podľa mňa v tejto oblasti rešpektovať vedúci, vedúcu úlohu členských krajín a rady. Ale je predsa len dobré, že Európsky parlament prijal túto pozíciu k spoločnej obranej politiky. Ďakujem pekne. Teraz eh, Vrečionova. Pani predsednička, ďakujem za slovo a za možnosť vysvetliť svoj postoj k tejto výročnej správe. Nemohla som ju podporiť. Na jednej strane tá správa veľmi výstižne popisuje <clears throat> hrozby a výzvy, ktorým EÚ a jej členské krajiny, krajiny musia čeliť, či už ide o asertívne chovanie Ruska k svojim susedom, e, kybernetické e, útoky alebo hybridné hrozby. S rastúcim napätím na Blízkom východe by som chcela varovať pred zmazávaním e, jasnej hranice medzi tým, kto je dobrý a kto je zlý, kto je pôvodca konfliktu a kto iba reaguje, kto má za cieľ zničiť iné krajiny a kto chce iba prežiť a prosperovať. V tomto ohľade by EÚ mala svoju politiku na Blízkom východe zmeniť. Mala by jasne pomenovať nastávajúce, e, teda súčasné vedenie Iránu a Izrael naopak označiť za nášho partnera. Mala by pomáhať občanom Iránu, ktorí si želajú e, zmenu, ale to mi tu bohužiaľ chýba. Ďakujem pekne. Teraz Guido Rail ako posledný na minútu. Vážená pani predsednička, kolegyne, kolegyne, ja som hlasovala proti tejto správe, pretože e, v zásade som proti pristúpeniu k EÚ z krajín e, Západného Balkánu. Aj Rumunsko a Bulharsko už e, malo obrovský dopad na e, moju krajinu, na Porine. Narastla kriminalita, prostitúcia, sociálne podvody a práca na čierno. A práve tie sociálne podvedy, to koľko to stojí mesta, ktoré pritom sú na pokraji bankratu, to je nepredstaviteľné. Ja to hovorím nielen ja, ale aj eh, eh, lavičiarskí eh, primátori hlavných miest Porinia. Takže nejde tu iba o výhody. Ďakujem pekne. Týmto končíme vysvetľovanie a teraz schôdzu odročujem do 15. hodiny. Ďakujem za spoluprácu, pekný deň. puhemies hyvää iltapäivää istunto jatkuu príjemné popoludne všetkým želám pokračuje plenárna schôdza najskôr musíme schváliť zápisnicu zo včerajšej schôdze schválený text je k dispozícii. Chce sa niekto vyjadriť k zápisnici? Sú nejaké pripomienky? Zdá sa, že nie. Môžeme ich preto považovať za schválené. Ja esityslistalla varsinaisena asiana ensimmäisenä on ajankohtainen Prvý bod na programe je diskusia a prekrúcanie európskych dejín a pripomenutie druhej svetovej vojny. Rada by som vás informovala, že v rámci tejto diskusie neposkytneme dodatočné priestor na vystúpenie ani nedovolíme postup podľa modrej karty. Najskôr dostane slovo Manfred Weber, ktorý e, vypracoval tento návrh. Nech sa páči, pán Weber. Táto rozpráva, dámy a páni, dámy priatelia, e, nie je o dejinách, je o našej budúcnosti pretože zanedbanie historických skutočností znamená zanedbať alebo ignorovať budúcnosť. Viac ako 40 miliónov mŕtvych e, z druhej svetovej vojny nám pripomína, že sa to už nemôže zopakovať. Začiatok tejto vojny bol tým najhorším zločinom e, v histórii. Nacistické Nemecko začalo vojnu e, a spôsobilo obrovské zločiny proti ľudskosti. Každý nemecký politik musí prevziať zodpovednosť v našej krajine. Ale každý politik, či vo vnútri, ale aj mimo EÚ, má zodpovednosť nezahrávať sa s dejinami. Nemôžem, a my ako EPP nemôžeme, akceptovať e, pokus alebo snahu Putina prepísať dejiny, aby sme to povedali jasne. E, Sovietský zväz bol teraz zautočené nacistické Nemecko, Rusko obrovským spôsobom trpelo počas druhej svetovej vojny, ale aby sme to povedali jasne, pakt Hitler-Stalin bol dohodou medzi dvoma diablami, medzi dvoma hroznými diktátormi. Pakt Hitler-Stalin eh, bol začiatkom eh, útokov na viaceré krajiny, Polsko, Fínsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko a Rumunsko Pakt medzi Hitlerom a Stalinom znamenal pre milióny európskych občanov vo veľkej časti Európy 10 ročia útlaku, strachu, utrpenia a diktátorstva, diktátorského režimu. A pakt medzi Hitlerom a Stalinom bol zločinom proti mieru, slobode a demokracii. Viac ako 80 rokov po tejto dohode my ako Európsky parlament jasne hovoríme už nikdy Dnešná EÚ a dnešné NATO sú deťmi e, slobody, demokracie a slobody pre Európu, stredné, strednú, teda strednú a východnú Európu. Sme zjednotení, pokiaľ ide o solidaritu v Európe a pripomíname si e, dejiny, aby sme zabezpečili našu budúcu Európu, našu spoločnú budúcnosť. Ďakujem pekne. Kiitos, Weber. Ja sitten kuuntelen... E, ďakujem pekne, pán Weber. Teraz e, za radu Nikolina Jašek. Pani predsednička, stení poslanci, ďakujem za túto možnosť hovoriť o dôležitej téme, skutočne. Počula som a priznávam tie obavy, ktoré e, vyjadril pán Weber a takisto sa opieram o to vyhlásenie polských úradov, orgánov. E, chcela by som využiť túto príležitosť a vyjadriť sústrasť so všetkými obeťami z druhej svetovej vojny, je dôležité pripomínať si minulosť, a chceme tvoriť budúcnosť. Téma dnešnej diskusie je reflexiou o tom, ako sa Európa môže poučiť z dejín